People seem to be in a very good mood. Zdá sa, že dnes eh, ráno tu máme veľmi dobrú náladu. To ma teší. Poprosím vás, keby sme začali s dnešným programom. Takže najskôr návrh programu. To je štvrtá schôdza spoločného výbora Avto, Avko a Pety o strategickom eh, vyšetrovaní eh, ombudsmanky v týkajúce sa transparentných legislatívnych rokovaní v prípadných orgánoch Rady EÚ. To je oznámenie, ktoré mám dnes. Návrh programu ste dostali v oboch výboroch. Ak nie sú námietky, tak program schválime. Žiadne námietky nie sú, čiže program je schválený. Schválenie zápisnice e, zo stretnutia z 24. septembra sú schválené v prípade, že nie sú žiadne námietky. Zdá sa, že to tak nie je. Takže teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Dúfam, že ste vložili kartičky do prístrojov. Áno, zdá sa, že to tak je, takže môžeme hlasovať o spoločnej správe o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánov Rady EÚ. Rio Leinen je spravodajca, nie je tu, zrejme je na ceste a Janatum je tu, takže začníme. 20. Návrh číslo 20 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Kompromis 4 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 21 za. Kompromis 5 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 26 za proti, zdržal sa, zamietnutý. 27 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 28 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 29 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, schválený. 33 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 7 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 37 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 38 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 42 za. Nie. Kompromis 8 za. Proti. Zdržal sa. Schválený musíme hlasovať o druhej časti návrhu 41 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 42 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 43 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 45 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 46 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 47 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, kompromis 9 za, proti, zdržal sa, schválený, 11, to bolo stiahnuté, 51 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 52 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa, schválený. 55 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 56 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 11 za. Chcete kontrolovať 56. Otváram hlasovanie k 56. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, schválený. 60 za, 60 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 61 za, proti, zdrž- musíme to skontrolovať, 61, otvorím hlasovanie. Zdá sa, že Peter dnes so všetkým súhlasí. Končím hlasovanie. Zamietnutý je mi to ľúto, Peter. 62 za, proti, zdržal sa, schválený. Šesťdesiat štyri za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa, schválený. 69 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 70 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 71 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 72 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa, schválený. 74 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 75 za, proti, zdržal sa, schválený, 76 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 77 bol stiahnutý, prejdeme k kompromisu 14 za, proti, zdržal sa, schválený, kompromis 15 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 15 bol schválený, takže ideme na 85 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 82 za, proti, zdržal sa, schválený. 86 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 87 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 90 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 91 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 92 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že to treba skontrolovať. 92. Myslím, že to bolo schválené, ale skontrolujeme to. 92. To bolo schválené, musíte zdvíhať ruky. Keď hovorím, že si myslím, že je to schválené, tak sú dve či tri ruky. Ale ako to môžem vedieť presne? 93 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 94 za, proti, zdržal sa zamietnutý. To je také dobré rané cvičenie. 100 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 101 za, proti, zdržal sa schválený. 102 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 103 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 104 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 105 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, kompromis 1 za, proti, zdržal sa, schválený, návrh 1 za, proti, zdržal sa, schválený, 2 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 3 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 5 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 2 za, proti, zdržal sa schválený, 8 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 10 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 12 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválený. 4 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 16 za, proti, zdržal sa, schválený. 17 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 18 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o návrhu správy ako takej. Elektronicky otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. To je veľmi dobrý výsledok. Blahoželáme našim spravodajcom. Ďakujem, veľmi dobrá práca. A teraz Danuta ešte sme neskončili. Vypočujeme si teraz predsedničku AVKO výboru Danutu Hubner. Musím povedať, že chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma výbormi. Je pravda, že som nikdy nebola na spoločnom stretnutí výborov. Eh, kde by bola aj eh, predsednička tohto výboru, ale je to skutočne veľmi dôležitý výsledok hlasovania. Ďakujem pekne, tiež si myslím, že by sme mohli, keď pracujeme podľa pravidla 55, kedy to nie je také hladké ako v tomto prípade, ale téma bola taká dôležitá, že bolo jasné, že nás spája, spája oba výbory v rôznych politických e, frakciách. To spája ľudí, preto tu bolo spoločné stretnutie výborov. Aj rakúske predsedníctvo rieši e, takéto veci riešia sa aj v rade. Dobre, keď máme pozitívnu no, angažovanosť, e, aby sme začali vôbec úvahami o tom, aby si rada uvedomila, že je tu obrovský priestor na zlepšenie otázok transparentnosti. Je dobre, že sa nám to podarilo do konca mandátu sa stretnúť a nechať také mm, dedičstvo, angažovanosť európskych inštitúcií smerom k plnej transparentnosti, aby ľudia lepšie chápali Európu cez túto transparentnosť. Ďakujem pekne, Cecilia, a ďakujem vám všetkým za túto možnosť spolupráce ktokoľvek bude v týchto výboroch v budúcnosti. Dúfam, že táto spolupráca bude pokračovať takýmto príkladným spôsobom. Ďakujem pekne, Danuta. Ďakujem vám všetkým. Výbor Pety eh, splnil svoj účel. Úzko spolupr- sme spolupracovali aj s vami a preto sme takým mediátorom pre dobrú legislatívu a spoluprácu medzi predsedami výborov. Nikdy to nebolo lepšie ako teraz. Znovu ďakujem vám všetkým. A teraz dám vám pár minút, aby ste mohli opustiť miestnosť, teda tí, ktorí tu nezostávate a želám vám príjemný deň.